mám veľmi dôležitý oznám, ktorý by som chcel všetkým povedať. Je to naozaj veľmi dôležitý oznám pre vás všetkých, kolegovia. Chcem poprosiť, aby ste teraz pozorne počúvali nasledujúce oznámenie. Koležanky, kole... Vážení kolegovia, Dnes v budovách Európskeho parlamentu zavádzame bezdôlotový internet. Vďaka bezdôlotovému internetu môžete využiť dostupnosť internetového pripojenia v rámci celej sály. V celej inštitúcii môžete používať svoje tablety, smartfóny alebo môžete používať svoje netbooky kdekoľvek. Signál bude dostupný nielen v pléne, respektíve v priestoroch jednotlivých výborov a v sálach, kde zadajú skupiny, ale aj vo všetkých sálach. Prakticky hovoriac, kdekoľvek sa budete nachádzať v budovách Európskeho parlamentu tu v Štrasburgu, môžete využívať Wi-Fi. Je to naozaj mimoriadná zmena a veľmi dôležitá zmena v rámci riadenia času Európskeho parlamentu. Pri tejto príležitosti by som rád zablahoprial týmomu generálneho riaditeľstva ITEC a pánovi Rainerovi Vilendovi, ktorý sedí teraz po mojom boku, ktorí riadili celý tento projekt bezchybne až do úspešného konca. Dostupnosť internetového pripojenia je jedna z tých mnohých inovácií, ktoré boli zavedené tento rok. A rád by som vám pripomenul, že direktoriát ITEC a náš kolega, podpredseda, zabezpečili sprístupnenie elektronického systému hlasovania a zároveň systém elektronického eh, poznámkovania a doplňovania návrhov, predkladania pozmeňujúcich návrhov a funkčnú stránku IPEC, rovnako ako je systém at 4am. Takže máme tu veľmi veľa zlepšení, ktoré boli zavedené počas tohoto roka a tie výrazne uľahčujú našu prácu. Ešte raz chcem zablahopriať všetkým zamestnancom a poďakovať eh, technikom, ako aj generálnemu riaditeľstvu parlamentu a kolegovi Vilandovi. Takže Ďakujem veľmi pekne a gratulujeme. Dámy a